Kolegy. Vážení kolegovia, začneme s našou schôdzou. Oceňujem všetkých tých, ktorí sú tu presne na čas. Prvý bod programu prijatie programu schôdze Určite ste zaznamenali zmeny, ktoré som včera ráno mailom oznámil, zmeny v programe a všetci členovia výboru dostali túto informáciu. Týka sa to presunu bodu číslo 11 o Arménsku. Potom ďalej hlasovanie o správe pána Lízeho zajtra ráno. Máte k dispozícii po anglicky aj ďalší text k dnešnej schôdzi. Tento text zahrňa všetky zmeny, o ktorých som teraz hovoril. Ak nemáte žiadne ďalšie výhrady, môžeme postupovať ďalej. Máte k dispozícii zápisnice zo schôdze 22. septembra, 4. 5. oktobra, 11. oktobra. Ak nebudú pripomienky do konca tejto schôdze, tak ich budeme považovať za schválené. tretí bod, návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade k jednotnej politike voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia, keď ich vedúci predstavitelia sledujú svoje osobné obchodné záujmy v rámci EÚ. hovorím o druhom odporúčaní alebo druhom texte odporúčania Európskeho parlamentu, aby sme mali koherentnú politiku, keď sa aplikujú zo strany EÚ reštriktívne opatrenia. Spravodajcom je pán Graham Watson. 5. oktobra predložil návrh tohto odporúčania a rovnako sa robili, urobilo krátke štúdium alebo krátka analýza tohto textu. Lehota na pozmenujúce návrhy bola 17. októbra. Predložilo sa 39 pozmeňovacích návrhov a teraz by som poprosil kolegu Vocna, aby prehovoril o týchto pozmeňujúcich návrhoch. Buongiorno a tutti. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že nebudem musieť e, oberať kolegov príliš o čas, keďže, ako povedal jeden z anglických kráľov, e, Henry VIII povedal jednej zo svojich šiestich manželiek e, a nebolej novej, neboj sa, nenechám si ťa dlho. V angličtine to isté znamená, nebudem ťa dlho zdržiavať. Máme tu študentov z Univerzity Jamesa Madisona z Spojených štátov amerických, James Madison ako federalista by rozhodne schvaľoval túto našu prácu a tiež to, ako sa Európska únia snaží etablovať ako únia hodnôt. A práve v tomto svetle predkladám, pán predseda, tento návrh takejto konzistentnej politiky sankcií ktoré by mala Európska únia uplatňovať voči režimom, ktoré zavádzajú reštriktívne opatrenia. Na úvod, pán predseda, by som rád navrhol, vzhľadom na rokovania, ktoré prebiehali, aby sme sa snažili pozmeniť názov tejto správy, tak aby znel nasledovne návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade európskej jednotnej politike voči režimom, proti ktorým Európska únia uplatňuje reštriktívne opatrenia, keď ich vedúci predstavitelia vedú svoje osobné obchodné záujmy v EÚ. To znamená, aby sme stiahli pojem autoritársky režim, aby sme jasne dali najavo, že sa to týka e, všetkých režimov, proti ktorým už Európska únia uplatňuje nejaké reštriktívne opatrenia. A zrejme nie, je nevyhnutné kolegom pripomínať, že vzhľadom na udalosti z arabskej jary z tohto roka, keď sme boli do istej miery kritizovaní za našu podporu niektorých diktátorov Severnej Afriky, ktorí teraz boli zhodení, ktorých zhodili ich vlastní občania. Domnievam sa, že táto správa je veľmi dobre načasovaná. Chcem sa poďakovať kolegom za pozornosť, ktorú venovali tejto správe a aj za pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili. Chcem sa poďakovať sekretariátu, najmä Markusovi Alonzovi za jeho pomoc v tom, že sa snažil spolu so mnou vypracovať tieto, z týchto pozmeňovacích návrhov kompromisné návrhy a taktiež svojim spolupravodajcom, ktorí ma podporovali a pomáhali mi v hľadaní kompromisu a konsenzu v tejto správe. Rád by som objasnil dve veci, ak dovolíte. Jedna z nich sa týka používania pojmu sankcie na jednej strane a reštriktívne opatrenia na druhej strane. Európska únia vo svojich zmluvách nepoužíva pojem sankcie. Tame ich nazývame reštriktívne opatrenia. Sankcie je to je pojem OSN a keď uplatňujeme tieto sankcie formou OSN, používame pojem reštriktívne opatrenia, niekedy zavádzame aj svoje vlastné reštriktívne opatrenia, ktoré nie sú predmetom dohody na pôde OSN. Preto by som rád navrhol, aby sme neprijali pozmeňovací návrh 43, ktorý volá po jasnej definícii. Žiaľ, v európskej legislatíve sa vôbec nepoužíva pojem sankcie. Druhé objasnenie sa týka úlohy, ktorú by sme chceli, aby Európsky parlament zohrával v tomto procese. V, vo vytváraní SVČ a spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky som navrhol, aby parlament zohrával úlohu v rámcovaní politiky v oblasti reštriktívnych opatrení a aj vo fáze monitorovania a vyhodnocovania takéto politiky. Nemal som za cieľ e, zabezpečiť podiel Európskeho parlamentu v príjmaní každého jedného rozhodnutia o tom, voči ktorej krajine sa budú uplatňovať takéto sankcie. To je podľa mňa vhodnejšia úloha pre administratívu. Veľkú väčšinu podmienacích návrhov sa nám podarilo zjednotiť do 16 kompromisných návrhov. Je to však, ako vždy, to riziko, že vypracujeme odporúčanie, ktoré je ako vianočný stromček. Z každej vetvy vysí niekoľko gulí alebo ozdôb. Bol by som rád, keby ciele e, celého tohto návrhu, tohto odporúčania ostali jasní. A chcem to pripomenúť aj kolegom, keď budú hlasovať. Dúfam, že v hlasovaní prejde tento návrh a dúfam, že výsledkom bude jasný a koherentný text e, nášho odporúčania. Ďakujem. Skôr, než udelíme slovo tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí chcú vystúpiť, by som vás poprosil, aby ste sa vyjadrili k návrhu spravodajcu e, k zrušeniu termínu autoritatívny, ktorý je v titule návrhu odporúčania. Ak nie sú pripomienky, tak by sme návrh kolegu vácona e, schválili. Má niekto nejakú pripomienku? Nie? Dobre, takže schválime tú zmenu v texte titulu a teraz tieňoví spravodajci. Kolega Jegle, kolegyňa. OK. Prego. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predsedajúci, najskôr by som sa rada poďakovala nášmu spravodajcovi za túto správu, za jeho otvorenosť vo veci relatívne veľkého počtu pozmeňovacích návrhov. Nie je vždy jednoduché zjednotiť ich do kompromisov. Chcem sa poďakovať aj svojim kolegom z EPP, ktorí už v predstihu prejavili veľkú mieru ochoty spolupracovať a, tak ako povedal spravodajca, zadefinovať si jasný cieľ a neformulovať to ako zoznam darčekov Ježiškovi. Dúfam, že sa nám podarí e, dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili, keď sa budeme držať takejto cesty. Pre našu skupinu, e, pre EPP, je dôležité, aby pri všetkých snahách, ktoré zavádzame pri takýchto režimoch, aby sme nezabúdali na ľudí, na ľudské práva. To považujeme za dôležité. Považujeme že za vhodné zvážiť e, vhodnosť formulácie reštriktívne opatrenia a sankcie, o tom sme už hovorili včera, vzhľadom na to, aké definície majú tieto pojmy, sme ochotní prijať, že sankcie sa napríklad eh, budú zavádzať v skoršom štádiu, aby sa to nepoňalo iba ako reštriktívne opatrenia, mali by sme možno rozlíšiť eh, medzi sankciami v tom, že sankcie sa budú zavádzať v skoršom štádiu na úrovni EÚ ale to ešte si musíme medzi sebou vyjasniť. Veľmi nám záleží na tom, a to je v správe, aby sme mali na pamäti aj obdobie po zavádzaní takýchto opatrení, aby sme mali na pamäti obnovu krajiny, aspekty právneho štátu, demokratizácie a tak ďalej, aby sme podporovali tieto krajiny v priebehu volieb, vo vytváraní ústavy a tak ďalej. Toto by mali byť naše ciele aspoň teda podľa názoru skupiny EPP. Nemali by sme úplne um, prerušiť všetky kontakty a vzťahy, mali by sme si nechať uh, aspoň nejaké si zadné dvierka na napríklad hospodárskú spoluprácu, pretože tá je rozhodne v našom záujme. A taktiež považujeme za dôležité nielen kvôli strategickým záujmom a ekonomickým záujmom, respektíve ideologickým záujmom, Nemali by sme merať e, krajiny dvojakým metrom. Myslím si, že v tomto sa zhodneme s ostatnými skupinami. Ešte raz srdečná vďaka. Verím, že sa nám podarí predniesť jasné stanovisko, tak aby sa hlas parlamentu zohľadnil aj pri príjmaní ďalších rozhodnutí. Grazie. Ďakujem. Druhým rečníkom je pán Zala za socialistov. Thank you, chairman. I will be. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja budem tiež veľmi stručný ako kolegovia. Pretože oceňujem kompromisné návrhy, ktoré sa podarilo dosiahnuť v tejto správe. Ja som mala trošku výhrady k dvom bodom. V tom prvom návrhu jedna vec sa týkala vzdelávania detí zahraničných vodcov, teda vyslovného zákazu takéhoto vzdelávania. Chceli sme e, sa vyhnúť takéto formulácii a zdôraznili sme skôr zákaz udelovania víz. Takýmto spôsobom sa tento problém dá vyriešiť e, relatívne jednoducho v súlade s udržovaním ľudských práv. Moja druhá výhrada sa týkala toho, že sme sa snažili kvantifikovať respektíve nájsť nejaké kvantifikatívne kritériá tých opatrení, ktoré sa majú uvaliť na tieto režimy. Ja by som bol rád, keby sme nepoužili takúto formuláciu. V kompromisoch a v ostatných návrhoch sa nám podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi parlamentnou zodpovednosťou a zodpovednosťou exekutívy. Myslím si, že v takejto správe je to veľmi dôležité, pretože niekedy sa trošku miešajú tieto naše sféry pôsobnosti. Sme ochotní podporiť všetky kompromisy, rovnako ako väčšina všetkých ostatných kompromisov. A taktiež kolegovia z ostatných politických skupín. Myslím si, že všetky tieto kompromisy sú namierené na posilnenie celej tejto správy a na urýchlenie celého procesu. Ďakujem. Grazie. La parola. Ďakujem. A teraz pán James Key Bright zo zahraničnej služby. Nech sa páči. Um, thank you very much. Ďakujem. Možno by bolo lepšie, keby som vystúpila, že v neskoršej fáze, ale ak dovolíte, rád by som v stručnosti povedal, tak ako som to už naznačil naposledy v reakcii na pozvanie z 19. júla na výbor pre politickú bezpečnosť. Tam sme boli vyzvaní, aby sme prehodnotili naše najlepšie postupy tejto súvislosti sa často spomína proces monitorovania z členských štátov. Myslím si, že to je dôležité a to je aj v súlade s výsledkami vašej diskusie. Ďalej, tak ako už poznamenala pani Jegle, sankcie sú súčasťou celého balíčka opatrení a vždy zohľadňujeme celý politický kontext danej krajiny a aj iných opatrení, ktoré sú už v platnosti. Ja som bol veľmi rád, že sa diskutovalo o týchto témach naposledy a pre nás je veľmi dôležité vedieť, že vy sa vo svojich rokovaniach venujete veľmi podobným veciam, o ktoré sa snažíme aj my a to bude aj v odporúčaní, ktoré sa zaoberá našimi postupmi. Požiadal som vás, aby ste vystúpil, pretože neboli eh, žiadne ďalšie otázky zo strany kolegov tak som vám dal priestor na vystúpenie. Odpoveď spravodajcu, ak chce ešte niečo dodať. No, Mám čo veľmi dodať, ale znovu by som poďakoval pani Jegle aj pánovi Zalovi za ich príspevky, aj ďalším tieňovým spravodajcom ktorí mi uľahčili túto prácu a našli sme konsenzus v takej dôležitej téme. Vyjadrenie pána Kivajta si veľmi cením. Mám dojem, že táto oblasť si bude vyžadovať ďalšie rokovania, ďalšie stretnutia medzi parlamentom a príslušnými oddeleniami exekutívy snahe vyvinúť spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku. Dúfam, že zámer bude jasný a že neunikne ani exekutíve, že Európskemu parlamentu veľmi záleží na tom, aby sme uplatňovali sankcie koherentným spôsobom a v súlade s prioritami, ktoré sa dajú samozrejme vzťahovať e, na vládu, akékoľvek politické príslušnosti, na krajinu, akéhokoľvek e, politického významu a veľkosti. Aby bolo jasné, že tu vychádzame z princípov, e, nie z nejakých iných záujmov že pristupujeme k krajinám rôzne podľa ich eh, veľkosti a významu. Ak chceme ostať dôveryhodní ako sila, ktorá sa snaží presadzovať demokraciu, musíme byť vnímaní práve takto nestranne, že postupujeme spravodlivo a jasne. Dúfam, že aj vďaka požiadavke eh, výboru pre politickú bezpečnosť sa to podarí. Ďakujeme. Vúto. Ďakujem. Pripomínam, že hlasovanie k tomuto návrhu bude 20. decembra na budúcom stretnutí AFETu. A gratulujem kolegovi Grahamovi k vynikajúcej taliančine. Musíme na chvíľočku prerušiť našu schôdzu a musíme počkať na spravodajcu. Pre ďalší bod má prísť pán Kovačev. Bene, colleghi, possiamo... Dobre, kolegovia, môžeme pokračovať v našej práci a síce bodom číslo 4, pardon 5, e, zmena a doplnenia nariadenia rady číslo 539-2001 uvádzajú zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc a zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Musíme prejsť pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené k tomuto stanovisku. A hneď dám slovo kolegovi Kovačovovi. Nech sa páči. Grazie, prezidente. Dear colleagues, I welcome the Vážení kolegovia, chcem oceniť návrh komisie v úprave nariadenia P39 2001, ktorom sa uvádzajú tretie krajiny, ktorých občania musia mať víza pri prekračovaní hraníc Európskej únie. Ide tu aj o pozitívny a negatívny zoznam tak ako sa uvádza v návrhu komisie, recipročný mechanizmus sa musí aktualizovať, tak aby sme boli plne v súlade s ustanoveniami zmluvy o fungovaní Európskej únie a síce, aby tam bol zohľadnený aspekt silnejšej úlohy Európskeho parlamentu, čo sa týka návrhu zavedenia doložky o zabezpečení, e, ide o pozastavenie vízovej výnimky pre tretie krajiny. Domnívam sa, že komisia predložila mechanizmus flexibility v tomto období pre krajiny, s ktorými súvisia isté výhrady vzhľadom na situáciu hľadiska množstva pristahovalcov. To je dôležitý krok eh, pre tieto krajiny a pre krajiny iných regiónov. Existencia takéto doložky, ktorá predstavuje všeobecný rámec do budúcna, môže pomôcť prekonať neochotu istých členských štátov vytvoriť podmienky pre ďalší proces vizovej liberalizácie a zvýšiť transparentnosť príjmania politických rozhodnutí. Európskej únie. Preto by som rád podporil tento návrh komisie. Komisia navrhuje isté konkrétne podmienky, ktoré členské štáty budú musieť splniť. A nebude sa automaticky dočasne pozastavovať tento program vizovej výnimky predanú krajinu. Namiesto toho by sa mali všetky upozornenia členských štátov e, pozorne vyhodnotiť. a Tam sa musia zohľadniť aj aspekty zahraničnej politiky Európskej únie voči tejto tretej krajine, ale aj voči celému regiónu, z, ktorej, z ktorého pochádza táto krajina kde teda leží. V tomto procese by sme mali taktiež využiť aj poznatky SVČ a takýto pozmeňovací návrh som predložil aj ja. Čo sa týka výboru AFET, tu som predložil jeden pozmeňovací návrh k návrhu komisie. Je to k pozornosti kolegom z výboru LIBE. Myslím si, že ostatné návrhy, ktoré som si prezrel, väčšina z nich sa bude prerokovávať vo výbore LIBE a nie na našom výbore. Teším sa na poznatky, pripomienky kolegov. Ďakujem. Bene, diamo la parola alla collega Tani. poriadku. A teraz dáme slovo pani Tani Fajon. Ona je tieňovým spravodajcom za socialistov. v slovenskom jazyku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem hovoriť po slovinsky. Najskôr by som sa rada poďakovala za predloženie tejto správy. Som sa poďakovať spravodajcovi a musím povedať, že tu hovoríme o veľmi citlivej politickej správe. Na prvý pohľad sa možno zdá, že je to technická správa, ale všetci veľmi dobre vieme, že sloboda pohybu v tejto chvíli v Európskej únii je predmetom útoku útočí sa na základy rozširovania Schengenu a taktiež sa obmedzuje vstup ďalších štátov do tohto bezvetového režimu. Návrh po prvej vlne azylantov z Balkánu sa snažil o zabránenie týchto ilegálnych pristahovalcov. Je to teda veľmi politicky citlivá správa. Mám dosť závažné výhrady Najskôr chcem povedať, že oceňujem snahu Európskej komisie zapracovať do návrhu túto ochranu doložku, ktorá iba za veľmi prísnych podmienok umožňuje obmedzenie tejto vízovej výnimky na základe veľmi podrobnej analýzy, ale obávam sa, že v praxi to bude napokon úplne inak. Niektoré štáty budú využívať túto možnosť ako politický nástroj, najmä v situácii, v ktorej sa napríklad ocitáme teraz. Rada by som sa teraz vyjadrila k svojim výhradám konkrétne. Na základe Európskej komisie Európsky parlament má iba poradnú úlohu. Doposiaľ tomu tak nebolo, keď išlo o zmenu, o úpravu tohto nariadenia. Čiže Európska komisia a ráda musia zohľadniť stanovisko, respektíve nemusia zohľadniť stanovisko Európskeho parlamentu. Ja navrhujem, aby Komisia, Rada a parlament spoločne aby komisia informovala spoločne radu aj parlament a aby tieto potom dostali týždeň čas na svoju reakciu. E, mám tu konkrétne návrhy, ktoré vedú k tejto e, aktuálnej veľmi naliehavej situácii. E, na základe komisie jedna členská krajina alebo viacero členských krajín môže spustiť proces, v ktorom sa zruší tento vízový režim, pozastaví komisia, vníma tri takéto situácie s 50-percentným prahom. Na prvý pohľad sa zdá týchto 50% veľa, ale nie je tomu tak. Po, podľa údajov z roku 2010 by Nemecko už e, teraz mohlo uplatňovať tieto mimoriadne opatrenia. Teda členské štáty majú v tomto duchu veľkú mieru slobody čo sa týka porušovania slobody pohybu. Aj keď ide o situácie, ktoré sa dajú riešiť aj inými spôsobmi, ja navrhujem, aby sme nehovorili preto o percentuálnom Prahu, ale hovorili o e, významnom navýšení počtu žiadateľov o azyl, ktorí majú vplyv na celkovú migračnú situáciu v jednej členskej krajine alebo v viacerých. Predovšetkým však Európsky parlament musí zohrávať o mnoho väčší význam a aj výbor LIBE o tom teraz rokuje. Podľa mňa by bolo vhodné, keby odporúčania výborov LIBE a AFET boli v rovnakom duchu. To znamená, Európsky parlament potrebuje významnejšiu úlohu v tomto procese. Členské štáty predsa nemôžu rozhodovať zo dňa na deň o takýchto um, krokoch, aj keď ide iba o prechodné zrušenie alebo zavedenie takéto Mm, povinnosti. Myslím si a dúfam, že sa nebude musieť používať eh, táto doložka bezpečnosti, pretože tu ide o politické otázky. Tak sa vyjadrili aj zastupcovia polského predsedníctva, aj zastupcovia komisie. A to viackrát dúfam, že nebudeme musieť túto doložku aplikovať v praxi. Chcem preto všetkých požiadať, aby zohľadnili ústne pozmeňovacie návrhy, ktoré som včera večer predložila, aby ich podporili. Dúfam, že Európsky parlament opäť raz dôrazní, že sa snažíme o bezvízový režim s tými krajinami, ktoré pristúpili v poslednej vlne. Ide aj o krajiny Západného Balkánu. Musíme zohľadniť eh, technické kritéria, ktoré sú nevyhnutné na tento ceste. Tieto krajiny majú za sebou obrovský kus práce. Musíme k ním preto pristupovať seriózne. Ďakujem, pán kolega. A teraz má slovo, nech sa páči kolegyňa Sargentini. Ďakujem pekne, pán predseda. Zien, um, ehm, nee, laat ik, het, laat ik anders beginnen. We hebben het laatste jaar de... Ja by som to sformulovala trochu inak. V nedávnych rokoch sme, v nedávnych mesiacoch sme sledovali arabskú jar. V tomto parlamente sme mali rozpravu o Tunizanoch, ktorí prichádzajú do Európy. A obávam sa, že táto rozprava sa zvrtne istým smerom, ktorý iba podporí obavy z toho, že ľudia mimo Európskej únie naozaj budú stále musieť mať víza. Hovoríme, že chceme mať liberalizáciu vízového režimu, ale obávam sa, že toto je krok späť. Spolu s pani Fajon si myslím, že si to musíme obozretnejšie premyslieť, že by sme mali byť trochu menej liberálnejší s vízami, pretože treba monitorovať pohyby migrantov aby sme zistili, že či taká striktnosť v oblasti vizovej politiky naozaj nejako ovplyvňuje našich susedov a ja som videla pozmeňujúci návrh e, v tomto duchu a dúfam, že tento pozmeňujúci návrh zahraničný výbor si vezme za svoj pretože e, nie je taký istý ako názor výboru LIBE. Ďakujem vám za pozornosť. V poriadku. Chce ešte niekto vystúpiť k tejto téme? Zdá sa, že nie. Takže dám teda slovo Európskej komisii, ak chce zastupca Európskej komisie vystúpiť. Nech sa páči. <coughs> Uh, Ďakujem za slovo, pán predseda. predseda. Dobré ráno všetkým všetkým, predovšetkým chcem poďakovať pánu Kovačevovi za návrh správy. Myslím si, že je to veľmi dobrá správa. Úprimne ju vítame. A čo sa týka pozmenujúceho e, návrhu, o ktorom je tu reč, podľa nás naozaj má zmysel, aby sme tam zaradili i posúdenie zo strany SVČ do takéhoto rozhodnutia, pretože keď ide o uvalenie vízovej povinnosti, e, mali by sme o tom aj my vedieť a zasahovať do týchto vecí. Ja si myslím, že komisia s tým súhlasí, takisto rada. E, neviem, ako SVČ stojí v tejto veci s parlamentom. Konkrétne sa to prejaví v tomto pozmejúcom návrhu, aký, aký názor má parlament. Treba to, treba to vyjasniť. Ale v princípe je táto myšlienka pre nás vítaná. Čo sa týka pozmejúcich návrhov, ktorý, ktoré predložila pani Fajon, dovolte mi vyjadriť sa, že to najdôležitejšie v jej e, príspevku bola, bolo to, čo sa týkalo úlohy parlamentu. V našom návrhu sme predložili striktné, prísne kritériá, kedy e, odštartovať s vízovým režimom. A tu ide o proces komitológie, ktorý je, ktorý je podľa nás nevyhnutný v situáciách, ktoré sú naliehavé a kedy treba prijať veľmi rýchlo riešenie. Preto hovoríme o komitológii. A ak e, potrebujeme týždeň, aby parlament schválil dokument, kým my môžeme predložiť e, rozhodnutie. Podľa mňa to nie je v súlade s komitológiou a môže to prezentovať problémy v medziinštitucionálnych vzťahoch. Preto treba obozretne postupovať v tejto veci z inštitucionálneho hľadiska najmä. Dovolte mi pripomenúť vám, že komisia sa samozrejme zaviazala informovať Európsky parlament v plnej miere o možnom aktivovaní e, doložky, ktorá je spomenutá v dôvodovej správe. Nemáme v úmysle vynechávať Európsky parlament z hry, ale pri použití kominotológie musí byť naozaj človek opatrný, ako zapojiť do hry ostatné inštitúcie. Čo sa týka percent, už sme predtým hovorili, či to je 50 alebo 66, vy dokonca chcete hovoriť o, e, o týchto číslach vo vedno, vedno. Budeme hovoriť o tom s členskými štátmi, s radou, Opäť, v komisii môžeme postupovať komitológiou, nepotrebujeme percenta, v podstate s tým súhlasíme, ale hlavnou vecou pre nás je komitológia a tu potrebujeme. Takže ponechajme to takto v tejto chvíli. A samozrejme vo výbore líbe možno sa táto rozpráva opäť otvorí. Ďakujem. Spravodajca Kovačev, chce ešte odpovedať záverom? So I would like to thank you also to the Commission and uh, to the main in, in Libe, where we had... Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem, ďakujem i komisii. Vieme, že v Libe ešte sa bude o tejto veci hovoriť. Um, zdieľam vaše obavy, pani Fajon. Myslím si však, že naozaj to závisí od výboru Libe, aby rozhodol o percentách, respektíve podmienkach, či dva alebo tri členské štáty musia upovedomiť e, komisiu o situácii v oblasti migrácie, takže sa to netýka len Západného Balkánu. Všetci veľmi dobre vieme, odkiaľ vietor fúka pri predkladaní tohto návrhu. Čo sa týka naliehavých situácií, ak využijeme postup komitológie, tak e, tu vznikajú isté obavy, ako zapojiť parlament v lehote jedného týždňa, aby sme e, z parlamentu dostali stanovisko alebo z výboru LIBE, aby sme dostali názor. Jednoducho, komisia potvrdila, že takéto niečo je zložité, ale že sľubila, že bude informovať parlament o všetkých krokoch. Je to len dočasné odloženie nie je to trvalý ťah jednej krajiny, ktorá by prešla z pozitívneho zoznamu na negatívny, alebo naopak, nie je to trvalý krok. Toto opatrenie v návrhu, o ktorom hovoríme, je len dočasné. Preto si myslím, že by sme náš výbor pre zahraničné veci. Mohli by sme potvrdiť tento návrh. Ja z mojej strany potvrdzujem podporu a ostatné veci doriešime vo výbore LIBE. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Pripomínam, že budeme hlasovať dnes po obede o 18.15. 18.15 hlasovanie. Nasledujúci bod zahraničná politika EÚ voči skupine BRIC a ďalším rozvíjajúcim sa mocnostiam ciele a stratégie. Spravodajcom je pán Sarius Volsky. Pripomínam, aby mal výbor DV dosť času na stanovisko, tak termín na pozmeňujúce návrhy je 20. december a hlasovanie a vzhľadom výmeny názorov s novovymenaným vedúcim delegácie v Indii táto schôdza bude až v budúcnosti. A teraz by som poprosil pána Sáriusa Volského, aby za 5 minút vystúpil. Pokúsim sa eh, byť stručný. Pokračuje predseda. Rozhodli sme sa zdvojnásobiť až e, čas. Máte 10 minút. Pokračuje pán Sariš Volsky. Ďakujem všetkým, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. Boli pre mňa hodnotné. Zároveň tie pozmeňujúce návrhy, ktoré zdieľajú môj názor, iba počerkujú vznik takéhoto nového javu. Po druhé, pokúšal som sa v maximálnej miere využiť e, týchto 186 pozmeňujúcich návrhov, ktoré prišli. Mali sme stretnutie tieňových spravodajcov, kde sa, ako moji kolegovia iste uznajú, konala konštruktívna rozpráva a som si istý, že dosiahneme konsenzus o celom texte. Po tretie, um, ak eh, je možné, použijem slovo polemika, ktorá sa odohrala pri našej prvej uh, diskusii pretože na jednej strane krajiny BRICS e, si naozaj zaslúžia e, našu pozornosť zo strategických dôvodov ako jednotliví individuálni partnery aj na bilaterálnej úrovni a zároveň treba uznať, že naozaj sú veľmi odlišné ako krajiny. Zároveň tento prístup, a toto je moje posolstvo, treba doplniť skupinovým prístupom k skupine BRICS, preto navrhujem dvojkoľajný prístup k skupine BRICS. Na jednej strane konať bilaterálne a na druhej strane e, a sa k nej správať ako k skupine, aby sme sa skoordinovali s ostatnými európskymi inštitúciami pri spoločných akciách. Takisto potrebujeme nástroje zahraničnej politiky, kde by sa anticipovali kroky. Nestačí len reagovať, čiže konštruktívny dialog s týmito krajinami, ktorý je dôležitý v mnohých oblastiach. Spomeniem tie, e, ktoré v mojej správe pokladám za najdôležitejšie. Je tu šesť prípadov kedy sa e, konalo tak, že to nebolo kompatibilné e, s našou pozíciou. OSN pochybňuje našu úlohu a právo hovoriť jedným hlasom v UN, po druhé je to oblasť ľudských práv a po tretie oblasť klimatických zmien. Z týchto dôvodov by som zdôraznil, že potrebujeme naozaj spoluprácu a anticipovanie ich krokov, nie len politiku reakcie a pštrostiu politiku, pri ktorej by sme dávali hlavu do piesku a predstierali, že takéto krajiny neexistujú. To, že budeme predstierať, že neexistujú, to neznamená, že prestanú existovať. Čiže je to istá politika, kedy uznávame tieto krajiny, spolupracujeme s nimi, zapájame sa do spolupráce, do súčinnosti anticipujeme ich kroky a čo sa týka v zahraničnej politiky, BRICS môžu byť e, cennými partnermi, takže netreba ich zanedbávať alebo tváriť sa, že neexistujú. Jednoducho existujú. Ak by sme tak robili, že by sme ich zanedbávali, tak by sme prišli ako Európska únia od cenného partnera, ktorý môže spolu vytvárať úlohu v politike, v ktorej aj my hráme e, kľúčovú úlohu alebo si želáme hrať nepremarníme teda túto šancu, spolupracujme s nimi, ale nezatvárajme oči pred tým, že aj oni budú mať spoločné aktivity, že aj oni sa budú koordinovať, pretože vznikajú nové konštelácie moci na celom svete a treba pripraviť stratégie pre všetkých hráčov, ktorí sa na týchto konšteláciách zúčastňujú. Nehovorím, kolegovia, že by sme mali založiť nový útvar v SVČ pre tieto veci, ja len apelujem na SVČ, aby anticipovali a aby pripravili koordinačné a prípravné kroky zo strany Európskej únie v tejto veci. Toto sú zhruba moje pocity. Opäť len zopakujem, že som optimistom a že tieto príspevky, ktoré sa mi dostali na stôl, budú napokon zapracované do finálnej verzie správy a teším sa na diskusiu s tieňovými spravodajcami, ktorá bude 13. decembra a bude sa hlasovať potom 20. decembra. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Kolega Zela požiadalo slovo. Thank, thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Áno, mali sme naozaj zaujímavú a zásadnú diskusiu, aj teoretickú, aj politickú, o prístupe ku krajinám BRICS. A samotný tento pojem krajiny BRICS bol obsahom našej diskusie. Niekedy Totiž hovoríme o krajinách BRICS, ako keby to bola organizácia, ako keby to bola nejaká jednotka. A niekedy hovoríme o zoskupení piatich krajín, ku každej z nich máme odlišný prístup a je to tak správne, pretože musíme naozaj otvorene vnímať túto problematiku. Krajiny BRICS e, nie sú jednotné, ale ich čosi, čosi ich zjednocuje predsa. O tomto bola diskusia nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma, dvoma prístupmi. Čína, India, Brazília, všetko sú to veľmoci. Južná Afrika, Rúsko sú to naozaj veľké, reálne veľmoci na e, kontinente. Euró- eur- pre náš kontinent európsky sú to veľmoci. Preto to treba vnímať ako realitu. A keď sa tieto tieto krajiny pokúšajú zaujať jednotné stanovisko v OSN, to je jedna vec. Nie je to podľa mňa až také dôležité, lebo to vždy vzniká ad hoc. Nie je to e, takého formátu ako IPEC alebo EU, teda zo skupenia krajín, za ktorými stojí skutočná hospodárska moc a sú to organizácie. Ale nájsť ten, tú správnu rovnováhu, to je veľmi dôležité a nedávať hlavu do piesku ako pštros. Ja súhlasím s týmto stanoviskom, lebo niekedy krajiny BRICS môžu byť problematickými partnermi v OSN už sa to prejavilo e, pri niektorých prípadoch. Neviem, aké majú stanovisko ku klimatickým zmenám, to je stále otvorená otázka, ale myslím si, a to je moja druhá vec, že je veľmi dôležité vytvoriť nové nástroje pre Európsku úniu, pre bilaterálne strategické partnerstva. Viem, že táto konkrétna správa je len o krajinách BRICS, ale možno treba zdôrazniť i to, že Európska únia musí vytvoriť bilaterálne strategické partnerstva, alebo ako nástroj sú tieto partnerstva veľmi dôležité pre Európsku úniu. A nejde tu len o krajiny BRICS. Keď hovorím o mojej politickej skupine, e, som veľmi rád, že môžeme podporiť mnohé pozmeňujúce návrhy spravodajcov, pretože presúvajú ťažisko, posúvajú e, veci žiaducim smerom. Dúfam, že dosiahneme rovnováhu a rozumné výsledky. Máme pred sebou čas, jeden mesiac. Som optimistom, že sa nám to podarí. Ďakujem pekne za slovo. Grazie. Secondo intervento la... Ďakujem. A teraz kolegyňa Sargentini ako druhá. Um, collega Zala heeft gelijk, de uh, schaduwbijeenkomst die wij hadden was uh, wellicht bijna filosofisch. Ďakujem pekne. Pán Zala, vy ste boli na stretnutí tieňových spravodajcov, ktoré bolo až také filozofické. A ja si myslím, že to bola zaujímavá schôdza, kde sme nehovorili iba o krajinách BRICS, ale aj o tom, aký postoj by mala Európa zaujať voči krajinám BRICS. Ale opakujem opäť svoje obavy, že musíme si uvedomiť, že sa situácia mení. Toto sú situácie s rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami, ktoré sa stávajú čoraz mocnejšími silnejšími, čerpajú inšpiráciu zo svojej histórie. Možno to je aj koloniálna história, ale existuje taká, aká je. A tento postoj treba zapracovať do náš, nášho rovnovážneho postoja voči týmto krajinám vo svete. A dúfam, že výsledkom zaujímavej filozofickej diskusie bude taká správa, ktorá vyjadri aj úzkosť Európy voči týmto mocným krajinám, aj voči Spojeným štátom napríklad. Chceme Európu, ktorá reaguje na meniaci sa svet. A práve preto vaša správa nám dáva priestor nájsť takúto novú rovnováhu. Musíme si nájsť aj my miesto v tomto novom rovnovážnom e, postoji, v tejto situácii. A toto je výzva. Toto je pre nás výzva postaviť sa týmto početným eh, veciam, ktoré sú v početných pozmejúcich návrhoch. Ja som ochotná pomôcť tejto veci vyznať sa v tom. Ďakujeme vám. Teraz eh, kolega Jatenma Maki. Kýtoksia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Téma tejto správy je veľmi široká. Pán Sariuš Volský eh, s tým má veľa práce, aby to pokryl vzhľadom na rozsah eh, tejto témy oblasti. Chápeme, že um, pán uh, eh, Sariuš Volský sa snaží koordinovať náš prístup k týmto krajinám. Uh, BRICS. V niektorých veciach sa všim však celkom nezhodujeme. Ešte predtým by som však rada zdôraznila, tak ako povedal aj pán Sariuš Volský, že zahraničná politika Európskej únie musí e, byť jasnejšie v rukách vysoké predstaviteľky. Ešte ani v súčasnosti nie sme v situácii, v ktorej by minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických mohol zatelefonovať na jedno konkrétne číslo a aby hovoril s niekým, kto je kompetentný. Žiaľ, ešte stále, keď chce niekto volať takéto číslo, tak musí volať nemeckej kancelárke, nie predstaviteľovi Európskej únie. Samozrejme, to e, veľmi oceňuje význam nemeckej kancelárky, ale uberá to z významu Európskej únie, z inštitúcií Európskej únie. Teraz k bodom, ktorých sa celkom neshodujem s pánom Volským. Domnievam sa, že pôsobenie krajín BRICS nie je príliš organizované tak, ako sa, e, by sa dalo vyvodiť z tejto správy. Napríklad e, na pôde OSN krajiny BRICS často hlasujú rôznorodo e, v jednotlivých otázkach, teda nekonajú jednotne. A vzhľadom na to si myslím, že Európska únia by mala vyvíjať e, súčasné strategické kontakty s týmito krajinami. Mali by sme zohľadňovať e, túto rôznorodosť krajín aj v našich vzťahoch s týmito krajinami. A nevidím dôvod, prečo by sme mali e, príliš koordinovať náš prístup k týmto krajinám, zjednocovať ho. Domnívam sa, že neexistuje takýto blok, ktorý by pôsobili jednotne, aj keď majú jednotný názov tieto krajiny, keď ich združujeme do tohto pojmu BRICS. Ďalej, e, domnívam sa, že by sme nemali viazať sa a obmedzovať e, našu zahraničnú politiku voči krajinám BRICS, ako k jednotnému celku a nemali by sme na druhej strane ani viazať našu zahraničnú politiku ani na iné rozvinuté krajiny, napríklad na Spojené štáty, tak ako sa navrhuje v tomto konkrétnom návrhu správy. Samozrejme, um, inak by sme totižto eh, neboli schopní uzatvárať žiadne dohody. Teraz z pohľadu parlamentu domnievam sa, že nepotrebujeme nových pracovníkov, nepotrebujeme školiť žiadnych nových eh, odborníkov na túto tému tu v parlamente. Ja by som dosť spochybnila aj to, či je vhodné eh, zakladať kontaktné miesta Európskeho parlamentu eh, po celom svete, pretože to iba zvyšuje mieru byrokracie a okrem toho to aj podľa mňa ešte um, viac to rozdeľuje zahraničnú politiku Európskej únie, pretože takto vzniká dojem, že máme zahraničnú politiku parlamentu, komisie, rady a uh, rôzne iné sekcie zahraničnej politiky. Podľa mňa by bolo vhodnejšie zjednocovať túto našu zahraničnú politiku, aby konečne bolo toto jedno telefónne číslo, na ktoré sa dá zavolať. Iný kolega Gomeš. Ďakujem, kolegyňa Gomeš. I'd like to um, uh, thank, uh... Chcela by som poďakovať kolegovi Sariusovi Volskému za príspevky, ktoré ukazujú, že si skutočne dobre premyslel celú myšlienkovú bázu, z ktorej vychádza táto správa ku ktorej prispeli viacerí kolegovia svojimi podnetmi. Podľa mňa takýto postoj je veľmi zdravý a ukazuje, že rozprava v tomto výbore je užitočná. Ja sa chcem vyjadriť k tým poznámkam, ktoré odznili za moju skupinu, aj k poznámkam pána Zalu. Chcela by som poukázať na to, že najdôležitejší prvok, ktorý by nás mal viesť v prístupu ku krajinám BRICS, je poznatok, že nie sú, sú, sú koheznou skupinou, pretože tu existuje istá synergia, vychádzajúca z potreby nás zablokovať. Preto sa niekedy správajú ako skupina. Oni sa chcú odlišiť. Ale majú zásadné rozdiely vnútri tejto skupiny, tohto zoskupenia. Nie je to vlastne ani formálna skupina, len zoskupenie. My ich vlastne ako keby zaháňame do vedna. A to je zásadný, tu je zásadné protirečenie medzi týmito krajinami a to sa ukazuje pri ich stanoviskách Bezpečnostnej rade OSN. Dvaja členovia tohto zoskupenia sú veľmi konzervatívni, Rusko a Čína. Oni chcú všetko zachovať tak, ako je. Tento status quo, ktorý tu je. A dva ďalšie štáty, India a Brazília, chcú byť zastúpení ako stáli členovia Bezpečnostnej rade OSN. Takže to je zásadný rozdiel, obrovský rozdiel medzi nimi, ktorý by sme nemali podceniť. Nemalo by nás to viesť e, k nemali by sme sa nechať učičíkať, pretože my ako Európska únia sa často vnímame ako v tábore Ruska a Číny, teda v tom konzervatívnom tábore, v tábore, ktorý chce udržať status quo. A pritom chceme ako keby sa postaviť proti ostatným flexibilnejším. Čiže legitimizovanie e, Bezpečnostnej rady OSN a pridávanie jej väčšej dôveryhodnosti. Všetko toto e, je naozaj e, neodpodstatnené, pretože treba dbať na tento rozdiel. Niektorí chcú status quo, niekto chce zmeniť status quo. Ale my nechceme na globálnej úrovni mať e, nejaký celosvetový systém globálneho riadenia. A bezpečnostná rada bude musieť vydržať takéto útoky na jej dôveryhodnosť a na to, že sa z istých kútov sveta budú snažiť podkopávať jej dôveryhodnosť. Ale úloha Európskeho parlamentu by mala byť žiadať úlohu pre Európsku úniu, ktorá bude v súlade s Bezpečnostnou radou OSN, ale zároveň to zmení súčasný status quo. Toto by sme si mali uvedomiť. Náš kolega, pán Sarez Volsky, keď je spravodajcom, by naozaj toto mal zapracovať do našej problematiky. Ďakujem za slovo. A teraz dávam slovo pánovi Kristianovi Leflemu z ESVČ. Má kompetenciu pre Ameriku. Nech sa páči. Thank you very much, Chairman. Thank you for uh, inviting me. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rád, že tu s vami som na tomto zasadnutí a môžem pripomienkovať návrh tejto správy. Predovšetkým vítam pozornosť, ktorú venuje Európsky parlament krajinám BRICS a ich úlohe na medzinárodnej scéne. Za ostatných pár rokov, možno za posledný rok, sa venovalo mnoho pozornosti a veľa sa diskutovalo v médiách a na rôznych fórach o krajinách BRICS ako o vynárajúcich sa mocnostiach, rýchlo sa rozvíjajúcich mocnostiach. Táto skupina, do ktorej sa nedávno pridala Južná Afrika a pribudlo písmenko S v skratke BRIC, e, už sa začala formovať v roku 2009. Niektorí poslanci sa už vyjadrili o tom, že sa správame k krajinám BRICS, ako keby boli koherentnou, homogénnou skupinou, ako keby boli blokom. Niekedy sa tak správajú. Niekedy to vidíme, keď e, vydajú uznesenia z ich vlastných samitov. Tam, si, tam, si, tam sa snažia skôr vymedziť e, a e, potvrdiť tým, čo nie sú to, čo sa snažia iba dosiahnuť. Preto musíme starostlivo analyzovať oblasť po oblasti, problém po probléme, tému po téme, ako spolu pracujú, či vedia pracovať v súčinnosti a zároveň to, kde sú medzi nimi rozdiely. Už sa tu spomenulo OSN a ich činy na pôde OSN. Samozrejme, že sú schopní sa zoskupiť a konať jednotne pri niektorých príležitostiach a pri iných, čo sa týka strategickej reformy OSN o zložení Bezpečnostnej rady a pri ďalších dôležitých politických záležitostiach neboli zasa schopní sa zjednotiť. Jednoducho nemajú také stanovisko, na ktorom by sa vedeli zjednotiť. Sýria je jedným takýmto príkladom. Tam sa dočasne boli schopní zjednotiť, ale konali potom odlišne. Dnes v lete sa konala mediačná misia a tam bola iba India, Brazília a Južná Afrika, ktoré sa vydali do Sýrie, teda iba ICS, X krajiny. Ale B a R, tieto dve písmenka, Brazília a Rusko, tie sa nepripojili do zoskupenia tejto problematike. Takéto divergencie, takéto odlišné stanoviska badáme i v tematike klimatických zmien. Tam sú zásadné rozdiely medzi jednotlivými stanoviskami týchto krajín a ich postoj k práci G20 sa tiež v niektorých veciach líši. Práve preto je e, dôležité, aby sme naozaj e, jemne odlišovali svoj prístup ku každej z krajín BRICS. Máme dôležité vzťahy s každou jednou z krajín BRICS, chceme ich ďalej rozvíjať a veľmi radi sa zoznámime s tým, kde je spoločný menovateľ, kde môžu fungovať ako skupina a tak, tam s nimi môžeme vzájomne reagovať aj my, ako skupina so skupinou. Ale určite sa nesnažme ich dohnať k tomu, aby boli skupinou tam, kde skupinou nie sú. Treba sa zamerať na, skupiny, na skupinu e, BRICS ako na nových aktérov, ako na novo sa rozvíjajúcich aktérov, lenže máme v EÚ aj mnoho ďalších partnerov, ktoré nie, ktorí nie sú súčasťou zo skupenia BRICS, ale ktorí často pracujú v súčinnosti s jednotlivými členmi skupiny BRICS. Spomeniem tu Turecko, Mexiko, Koreju, Indonéziu a ešte budú aj ďalšie krajiny, ktoré sa takto budú správať. Konkrétny príklad, keď prezident Dilma Rousseff prišiel asi pred mesiacom do Bruselu na stretnutie EÚ a Brazílie, to bola jeho prvá hlavná návšteva Európy, navštívil Brusel kvôli Európskej únii a partnerstvu Brazília a EÚ, Sofiu v Bulharsku, pretože tam má rodinné zväzky, a Turecko, pretože Brazília a Turecko sú dôležitými strategickými partnermi Európy. A toto musíme mať na zreteli, keď budeme konať a zhovárať sa aj s Brazíliou, ale aj s Tureckom. Pretože všetky Všetkých 5 krajín BRICS sú strategickými partnermi Európskej únie a preto sú súčasťou úvah, všeobecných úvah, ktoré vysoká predstaviteľka Eštonova na požiadanie Európskej e, rady asi pred rokom zverejnila. Našim cieľom je nájsť spôsob, ako tieto strategické partnerstva lepšie a efektívnejšie zužitkovať a ako ich zintenzívniť, tak aby fungovali lepšie. Kde je vhodné fungovať ako skupina s inou skupinou strategickou partnerov. Treba nájsť jednotlivé oblasti spoločných záujmov a tam môžeme urobiť spoločné kroky, či multilaterálne, alebo ak sa dohodneme na konkrétnych veciach, tak ako skupina. Už máme dobrú spoluprácu medzi EÚ, Čínou a Indiou o boji proti pirátstvu v Indickom oceáne. V tejto, v tom, tejto oblasti dobre spolupracujeme a medzi EÚ a Brazíliou sa naša spolupráca dobre rozvíja v otázkach rozvoja v Južnej Amerike, Južnej, Juhovýchodnej Ázii a v Afrike. Takže takýto rozvoj je zásadný, zásadnou témou preto dúfajme, že podobné témy nájdeme aj do budúcnosti inde. Dovolte mi, pán predseda, sa teraz venovať trom dôležitým interným otázkam, ktoré sú zobrazené alebo reflektujú sa v tejto správe. V odseku 5 sa spomína G20 ako najvhodnejšia platforma pre budovanie konsenzu. Plne súhlasíme, že G20 je veľmi dôležité fórum. Áno, práve presne z tých dôvodov, ktoré sa v správe spomínajú. A je to nová konštelácia, nové zostupenie, ktoré krajiny BRICS a ďalší dôležitý, ďalších dôležitých partnerov zoskupuje dovedná a je to niečo, čo vás, z tradičného rámca, ktorý bol doteraz zavedený, čo nás opäť privádza k problematike ktorá zvyčajne odštartuje únavné a dlhé rozpravy, ktoré sa pokúšajú nájsť cestu von, ktoré sa pokúšajú nájsť konsenzus v otázkach, ktoré zaujímajú G20 a krajiny BRICS. Ja by som, ja by som e, vymenil e, určitý člen v angličtine D za neurčitý n, takže nie je to najdôležitejší fórum, ale jedno z fór, pretože existujú tu aj ďalšie fóra a ďalšie platformy, na ktorých chceme spolupracovať s BRICS. Nie je to teda to najdôležitejšie, to spomenuté v odseku 5. V odseku 7 správa zdôrazňuje dôležitosť celkovej koordinácie zahraničnej politiky EÚ, ktorú pod vedením vysokej zástupkyne, áno, to reflektuje aj článok 21, aj článok 27 zmluvy o Európskej únii, ktorá prepožičiava vysokej predstaviteľke takú zodpovednosť, na základe ktorej sa dosahuje e, jednotnosť a konsistentnosť aktivít členov Európskej únie. Ako viceprezidentka, podpredsednička komisie, vysoká zástupkynia a vysoká predstaviteľka e, musí zabezpečiť, aby v zahraničnej politike bolo všetko zosúladené s inými oblastiami aktivity EÚ a s oblastiami e, rezortov a sektorov komisii ako vysoká predstaviteľka a ako prezidentka Rady pre zahraničnú politiku musí zabezpečiť e, vyššiu mobilizáciu rozličných kapacít v krokoch členských štátov, ktorými sa podporujú spoločné ciele, ktoré sa spoločne prijali na inštitucionálnej úrovni alebo na návrh komisie a potom boli schválené Európskym parlamentom a radou veľmi podporujeme a vlastne vítame podporu zo strany parlamentu, ktorá je prejavená v tejto správe, e, ktorá uznáva túto ústrednú koordinačnú úlohu vysokej predstaviteľky, tak ako to predosiela Lisabonská zmluva. Vysoká predstaviteľka, ktorá je podporovaná celým SVČ, je tou centrálnou koordinačnou silou. Moja posledná poznámka sa týka odseku 9 v správe, kde sa hovorí, že treba etablovať koordinačnú jednotku v rámci SVČ, ktorá bude zabezpečovať, aby politiky namierené na krajiny BRICS boli kompatibilné so systémovým prístupom. Konec citátu. Ja by som bol opatrný pri takejto formulácii. Vytvárenie špeciálnej jednotky alebo útvaru. Um, som skôr, mám obavy z takejto uh, z takéhoto kroku. Keď sa vrátime k rokovaniam v ktorých sa vytvárala Európska služba vonkajšej činnosti SVČ, parlament i rada zdôrazňovali a zhodli sa s komisiou v tejto veci, že by to mal byť systém jednotných zemepisných e, útvarov. Ak vytvoríme útvar pre skupinu BRICS v takomto systéme, to vytvorí napätia, dokonca zmetok, pretože nebudeme vedieť, e, kto je eh, hnacím motorom eh, takéhoto zoskupenia. A kto má eh, sa zhovárať s Južnou Afrikou, s Brazíliou, s Indiou? Mali by sme nechať radšej manažment týchto vzťahov na každú jednotlivú krajinu a každá jednotlivá krajina by mala, myť, mala mať iba jedno zastúpenie za svoj geografický celok. A na jednej strane to doplňa prácu útvaru pre strategické plánovanie. Takýto útvar bol etablovaný v rámci SVČ a presne tento útvar sa zaoberá všetkým tým, čo presahuje úzky geografický e, postup alebo prístup čiže prístup v rámci jednotlivých krajín, ktoré sú jednotlivo zastúpené. A práve tento strategický útvar vytvára siete a zoskupenia zoskupuje aktérov, ktorí sú zodpovední za niektoré problémy, problematické e, témy. Napríklad aj skupinu BRICS môže takto zoskupiť a koordinovať, ak treba zabezpečiť nejaký koherentný prístup k všetkým rovnaký, ak taká potreba vyvstane. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem za vaše zaujímavé vystúpenie. A ako posledná poznámka kolega Sarius Volsky. Eh, grazie, eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. do veľkej miery eh, dokážem zjednotiť svoje pohľady s pohľadmi pána Zálu. Ďakujem. Mm, po druhé, fakty sú nasledovné. Stretávajú sa pravidelne, koordinujú svoje konanie, majú spoločné stanoviska a e, šesť z nich e, vo veci Líbie, vo veci OSN, pobrežia Slonoviny, Sudánu, k vesmíru a k Sýrii majú jednotné stanoviska. Toto sú fakty. Aj keď tieto fakty predstavujú iba 5 celkového mm, pôsobenia týchto krajín BRICS, e, ešte stále to nie je dostatočný dôvod tváriť sa, že neexistuje takéto jednotné stanovisko. Teraz vyjadreniu kolegyne z Argentíny. Myslím, že by sme k nim mali pristupovať eh, ako k dospelým hráčom na svetovej aréne a netváriť sa, že ešte nie sú celkom dospelí. A tým chcem povedať, eh, že by sme sa mali vyhnúť postkoloniálnym eh, reflexom voči týmto krajinám pretože iba 7 z 27 členských štátov má koloniálnu minulosť, 20 štátov nemá a nemáme žiadne komplexy v tomto smere. K vyjadreniam pána Lefleho z ESVČ. Poprvé, mm, Nedomnívam sa, a vo svojej správe nespomínam, že sú koherentné, zôrazňujeme, že nie sú jednotné. V niektorých vlastiach sú, konajú jednotne, a to uvádzam konkrétne vo svojej správe, ale nie vo všetkých. Spomenuli ste tri hlavné témy. Poprvé, odsek 5, G20, áno, plne súhlasíme, je to fórum, na ktorom s ním môžeme rokovať ďalej. Odsek sedeb, vysoká predstaviteľka a jej zodpovednosť. Áno, je to v duchu zmluvy, ale pýtam sa, či je to naozaj tak. Naozaj vysoká predstaviteľka dodržiava tento článok zmluvy vo vzťahu k nám BRIC? Podľa mňa nie, alebo nedostatočne. Ďalej odsek 9, koordinované oddelenie. E, správa konkrétne hovorí o koordinácii ad hoc nech už to nazveme akokoľvek, myslím si, že celkovo táto správa zohráva dôležitú úlohu, pretože poprvýkrát sa zretli tí, ktorí sa predtým nestretávali, aby pripravili reakciu ESVČ k tejto veci. Pristupujeme k Rusku, k Indii, Číne. Sú to ľudia, ktorí sa nikdy nestretávajú. Podľa mňa by sa mali stretávať, pretože sa zaoberajú týmito krajinami. Je potrebné vytvoriť e, pracovnú skupinu, nejaký tím ľudí, či už to bude na báze ad hoc alebo na inej báze. Podľa mňa je dôležité, aby sa stretávali. Chápem tento geografický prístup, ale nezabúdajme, že je to skôr prístup eh, z 19. a 20. storočia. Svet už eh, sa nedelí na kontinenty eh, podľa zemepisných kritérií. Je to skôr akási sieť. Myslím, že celkovo sme zaznamenali pokrok v vnímaní tejto témy a s tým som veľmi spokojný. Ďalej po druhé, myslím, že dokážeme nájsť rovnováhu medzi pristupovaním k týmto, krajín, k týmto krajinám ako k jednotnému celku a k niecelkom koherentnému celku v tých témach, ktorých sa to týka. A ak pani Jetenmeky tvrdí, že sú o mnoho menej koherentné ako my, E, nuž, pozrieme sa napríklad na prípad Líbie. Oni zaujali k Líbii jednotné stanovisko, zatiaľ čo Únia so svojimi zmluvami, vysokou predstaviteľkou, e, ambíciami nebola jednotná. Takže aspoň vo veci Líbie tieto nekoherentné krajiny BRICS boli o mnoho koherentnejšie ako my, ako celá Únia, tak nepodceňujme fenomén krajín BRICS. Súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa Gomeš, ale môj celkový záver je taký, že Musíme mať takú správu, samostatnú správu vo veci strategických partnerstiev. E, nemyslím si, že prístup, ktorý sme zaujali ako Únia a ako ESVČ, e, že ktorákoľvek z z BRIC, ktorú považujeme za um, dôležitú, že k nej pristupujeme odrazu ako k strategickej krajine. E, ja si nemyslím, že to je správne. Isté, že Brazília je strategickou krajinou, pretože to demokracia India je strategickou, aj Rusko a Čína sú strategické v tom zmysle, že ma vyzvajú k tomu, aby som zrobil isté strategické obavy, ale nie sú strategické v podobnom duchu, ako je Brazília alebo India. Isté, že sú tam problémy s ľudskými právami, s demokraciou, s klimatickými zmenami. Tie sa týkajú celého sveta. Myslím, že sa musíme venovať týmto strategickým partnerstvám vo osobitnej správe a nemali by sme ignorovať tieto nové skutočnosti na medzinárodnej scéne iba preto, že sme e, po celé roky uplatňovali e, zemepisnú zahraničnú politiku a že budeme sa správať ako pštros e, a ignorovať veci, ktoré, nie, ktoré existujú. Podľa mňa je lepšie E, nájsť konsenzus najskôr na našom výbore v týchto veciach, aj vďaka tomu, že o tom diskutujeme a ja myslím si, že je ochota na kompromis zo strany ESVČ. Možno tieto e, rokovania prebiehajú na neformálnej úrovni, v kaviarni, na chodbách, e, kde by sa mohli stretnúť títo odborníci na Brazíliu, na Rusko, na Indiu s istou pravidelnosťou a dohodnúť sa na tom, čo presne definuje pojem strategického partnera a potom zvážiť kroky ESVČ voči týmto krajinám, pretože zatiaľ sú tu isté medzery. Aj keď tieto medzery predstavujú iba 1% z toho z tých 100%, predsa len to 1% zaváži, pretože súvisia s tým, že máme jeden, že by sme mali mať jeden jediný hlas e, a jednotný hlas na pôde OSN. A v budúcnosti si dovolím tvrdiť, že tento fenomén krajín BRICS e, sa bude e, zvýrazňovať. A preto naša politika schovávania hlavy do piesku podľa mňa nie je správna. Isté, že to neznamená, že všetko to, čo ste povedali o, o rôznorodosti, o protichodných názoroch, o, o tom, že k nim musíme pristupovať jednotlivo, to všetko je správne, ale nie je správne zabúdať na túto zmáhajúcu sa mieru koordinácie. Takže snažme sa uplatňovať otvorenú metódu koordinácie, aspoň z našej strany. Ďakujem. Grazie. Ďakujem a môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu programu. Pripomínam, že hlasovať sa bude 20. decembra. Hlasujeme 20. decembra. Nasledujúci bod je to správa pána Pancieriho. Je to správa o vzťahe s krajinami Magrebu. Správa predsedu pre vzťahy s krajinou Magrebu a Zväzom arabskom Magrebu Piera Antonia Pancera o 11. medziparlamentnej schôdzi Európskeho parlamentu Alžírska, ktorá sa uskutočná 2. až 5. novembra. Vyzývam pána Pancera, aby stručne informoval o tom, ako prebehli rokovania s jednotlivými predstaviteľmi a potom by sme chceli informáciu o troch bodoch a síce aká je súčasná situácia v Alžírsku, pokiaľ ide o bezpečnostnú, e, bez, bezpečnosť na národnej a regionálnej úrovni. Ďalej potom, čo sa teraz deje v Magrebe všeobecné. A po tretie, reakcie, ktoré ste zistili pri vašej návšteve na možnú volebnú pozorovateľskú misiu EÚ v Alžírsku. Ďakujem a dávam slovo pánovi Pancerimu. Stretnutie bolo 2. až 5. novembra, ako ste správne povedali. Naša misia mala všeobecné ciele vyhodnotiť vôľu eh, parlamentných reformiem v zmysle arabskej E, jari, potom akým spôsobom sa ženy zúčastňujú politického a volebného procesu a e, tiež zákonu o asociáciách. A tiež sme chceli vyhodnotiť žiadosť Alžírska, aby sa vyslala volebná pozorovateľská misia Európskeho parlamentu do Alžírska, podobne ako tomu bolo v Tunisku. A ďalšie dva ciele navrhnúť vytvorenie špecifického orgánu v dvoch parlamentných komorách Alžírska. Nejaký orgán vzťahov medzi EÚ a Alžírskom a tiež, aby sa alžírske orgány viacej e, venovali spolupráci s našimi inštitúciami. V tomto kontexte naša delegácia mala viacero stretnutí s inštitucionálnymi aktérmi, dvaja predsedovia e, dvoch komôr alžírskeho parlamentu, predsedu vlády aj ministra, ktorí majú na starosti africké záležitosti. Potom e, s členmi politickej strany Alžírska, predstavitelia jednej z politických strán v parlamente a zaobrali sme sa takými spoločnými zaujímami, ako je spolupráca EÚ-Alžírska, politické reformy prebiehajúce v krajine, situácia Alžírska v rámci Magrebu. Alžírsky poslanci našej delegácii predložili taký náčrt politických reforiem, ktoré teraz prebiehajú v krajine a potvrdili vôľu pokračovať touto cestou a ich cieľom je prehlbiť demokratický proces, rozšíriť verejné slobody a tiež e, dosiahnuť lepšiu správu a riadenie. Informovali nás tiež o hospodárskej situácii v Alžírsku o ďalšom možnom vývoji a spoločné závery našej delegácie, teda aj európskej, aj alžírskej, boli takéto tie závery boli spoločné, čo je dobrým výsledkom. Nestáva sa to často. Rád by som zdôraznil, že spoločne sme skonštatovali, že vzťahy e, medzi Alžírskom a EÚ sa rozvíjajú pozitívne. Poukazujeme na strategický charakter medziparlamentného dialógu medzi dvomi brehmi Stredomoria a je potrebné posilniť spoluprácu Alžírska s EÚ v novej európskej politike susedstva. Tiež sa zdôraznila príležitosť na vytvorenie stálej delegácie Alžírskeho parlamentu z oboch komôr a aby to bolo súčasťou tej interparlamentnej delegácie s Magrebom, aby sme prehlbili politický dialog. Politické reformy sú historickou príležitosťou a schválenie zákona o účasti žien na politickom živote, tak to je nevyhnutná súčasť týchto reforiem a mala, e, mal by tento zákon umožniť ich aktívnu účasť v politickom živote. Asociácie by mali byť plnoprávnym partnerom alžírskych orgánov, pretože je jasná ich, jasný ich význam v občianskej spoločnosti a tento zákon umožňuje ľahšie pôsobenie týchto asociácií. Pokiaľ ide o regionálnu situáciu, členovia poukázali na to, že krajiny Magrebu majú spoločný osud a históriu. Preto je dôležité, aby sa regionálna spolupráca rozvíjala preto, aby sme odpovedali adekvátne na regionálne výzvy. Alžírske orgány sú rozhodnuté, e, aby e, parlamentné voľby v roku 2012 boli demokratické a to sme ocenili a naša delegácia poskytla alžírským kolegom naše veľké skúsenosti v pozorovaní volebných procesov. A tiež E, sme hovorili, že by teda bolo možné e, zrealizovať tú volebnú pozorovateľskú misiu v Alžírsku. Pozorovateľská skupina pre voľby a pracovná skupina na čele s pani Žoli by chceli pokračovať v našej práci a sledovať situáciu v Magrebe a hlavne e, z toho titulu, aby v tejto práci sa pokračovalo a aby dôveryhodnosť práce Európskeho parlamentu nebola ohrozovaná, keď sa robí pozorovateľská misia, či už sa to robí tak, ako to bolo v prípade Tuniska, alebo nejak inak, tak ide o to, aby to nebola tzv. turistická návšteva. Je potrebné sa zaoberať aj otázkou colných taríf. A tiež sme sa stretli s predstaviteľmi občianských e, spoločností, asociácií. To boli veľmi dôležité stretnutia, pretože sme mohli zistiť, že ešte stále sú zložité vzťahy v Alžírsku medzi jednotlivými zložkami občianskej spoločnosti. Získali sme množstvo informácií a tiež sme pánovi Albertinimu, nášmu predsedovi, navrhli, No teda sme informovali o tom liste, ktorý sme poslali pani Loch Biller a žiadali sme o spoločné stretnutie k téme utečencov a ich práv v krajinách Magrebu. Je potrebné bojovať proti terorizmu a preto by bolo potrebné zorganizovať spoločnú schôdzu medzi AKT a FETom a delegáciou pre Magreb, aby sme sa zaoberali to veľmi dôležitou otázkou regionálnej spolupráce medzi Mauretániou, Alžorskom a ďalšími krajinami a spoluprácou týchto krajín s EÚ. Týmto sme sa tiež zaoberali pri našej návšteve a hovorili sme <clears throat> s ministrom zahraničných vecí Masali, ktorý má na starosti aj krajiny Magrebu. Stretli sme sa aj s predsedami oboch komôr Alžírskeho parlamentu. Diskutovali sme o týchto témach a našim cieľom bolo, aby vznikol akýsi trvalý orgán, ktorý bude udržovať vzťahy s Európskym parlamentom a úniou. Chceme rokovať o regionálnej integrácii Magrebu a tiež o rôznych organizáciách, či už je to na strane občianskej spoločnosti alebo odborových organizácií a dúfame, že EP sa bude môcť zoznámiť s našimi správami a to čo najskôr. Pokiaľ ide o západnú Saharu, tak využívam príležitosť, aby som informoval, že boli sme aj v Dindufe a bolo by vhodné, e, keby pozvánka Kristofa Rosa, aby sa táto pozvánka obnovila pre spoločnú delegáciu AFED dv a ľudské práva 28. a 29. novembra 2011 e, v rámci OSN sa to postupí tie znepokojivé podmienky života v tejto oblasti. Malo by sa o tom rokovať aj v našom parlamentnom výbore a tiež by bolo vhodné, aby Front Polisario bol pozvaný na spoločné stretnutie fetu a delegácie s Magrebom a ešte ústna otázka, ktorú e, robím, aby sme vyslali ad hoc delegáciu z Európskeho parlamentu na vyhodnotenie humanitárnej situácie e, v táboroch. To je informácia o našej delegácii v Alžírsku. Ďakujem za pozornosť. Pancieri. Ďakujem pekne, pán Panceri, pán predseda Panceri. Kolegovia chcú vystúpiť. Nech sa páči. Pani Benarab. Merci, monsieur le président. Donc... Ďakujem aj ja som bola členkou tejto delegácie na otázku, ktorá padla k súčasnej situácii. Je silná vôľa pre politické reformy E, boli schválené niektoré zákony a k účasti žien je pravda, že sa schválil jeden zákon, aby 20 zo zoznamov kandidátov, aby to predstavovali ženy, 30 v stredných e, mestách a 40 vo veľkých mestách a 50 pre Alžírcov v zahraničí. Je to určite pokrok, ale kvóty nestačia, pretože veľký problém, na ktorý poukazovali feministky a ONGčky, že rodiny nútia ženy, aby e, žiadali o povolenie, aby vôbec boli v tom verejnom živote, takže kvóta je e, samozrejme pokrok, ale ešte stále e, rodina e, alžírským ženám neumožňuje slobodne konať. A e, rodinný pori, alebo rodinný trestný poriadok ešte nebude spracovávaný v Alžírsku. A ešte ďalšie dôležité body. Pán Panceri spomenul Dôležitá otázka, návrh zákona, ktorý ešte nebol schválený, bude sa o tom hlasovať neskôr. Návrh zákona o asociovaní a zhromažďovaní. Pán Buzaši, predstaviteľ Asociácie pre ochranu ľudských práv, sa vyjadril, že je tu veľké riziko, pretože e, je možné, že tento zákon postihne asociácie v oblasti financovania, e, že bude veľmi ťažké vytvoriť novú asociáciu. Viacero bodov tohto zákona môže postihnúť negatívne existujúce asociácie a NGOčky sa dosť znepokojujú. Aj pán Buzaži povedal, že je tu veľké riziko dátum schvaľovania sa posunul na neskôr, tak dúfajme, že tam dojde k pozitívnemu vývoju, k bezpečnosti v Magrebe a v Afrike. Stretli sme sa s ministrom afrických a magrebských záležitostí. Bol to zaujímavý moment tohto, celej tejto návštevy, pretože pán minister má určitú víziu a novú stratégiu pre bezpečnosť Vytvorila sa pracovná skupina s krajinami Sahelu a aj v spolupráci s EÚ a USA. A podľa mňa je veľmi zaujímavé, že táto stratégia prepája jednak bezpečnostnú otázku a obranu a boj proti terorizmu a zároveň boj proti chudobe. Myslím, že je to naozaj veľmi dôležité, pretože kým panuje chudoba, tak riziko toho, že občania sa dostanú do radikálnych pozícií a že budú teda financovaní e, v tých radikálnych činnostiach je veľké. E, volebná misia. Prebehla veľká diskusia. Naša delegácia požiadala viackrát, či by sme mohli zorganizovať pozorovateľskú volebnú misiu Európskeho parlamentu. Nakoniec e, padlo to rozhodnutie, že e, zašlú pozvánku, ale mnohí sa aj vyjadrili proti a stretla som sa aj s opozíciou. Stretli sme sa s predsedom RCD alebo s, s, s generálnym tajomníkom, neviem presne, aký je jeho titul či funkcia a stretla som sa aj s tajomníkom FFS, teda dvoch politických strán v opozícii a povedali, že sú dosť nepokojení, že táto vôľa ísť cestou demokratizácie, nie je to až také isté a že je tu riziko, že naša volebná misia možno bude musieť spochybniť alebo poukáže na to, že ten proces skutočne nie je demokratizačný. Rozdiel s Tuniskom je dosť dôležitý bol nezávislý parlamentný výbor v Tunisku, ktorý zorganizoval celý volebný postup v Alžírsku. Takýto orgán neexistuje. Budú to zamestnanci ministerstva vnútra a spravodlivosti, ktorí budú organizovať voľby a aj to je problém. Takže nezávislo tých, ktorí budú organizovať voľby, či bude zabezpečená, budeme musieť byť veľmi pozorní, ale zároveň nás upozornili že my ako Európania, aby sme nespochybňovali e, demokratizačný proces, aby sme nespochybnili samotnú demokratizáciu. Ďakujem teraz pán Panceri. Ja som chcel upresniť dva aspekty. Stratégia bezpečnosti. Požiadali sme Alžírsko, aby e, sa snažili e, zaintegrovať aj Maroko do boja proti terorizmu. Je to jeden z veľmi citlivých bodov ale musí sa to urobiť, pretože to, čo sa teraz deje v oblasti, je veľmi zložitá situácia. Napríklad situácia e, v táboroch v západnej Sahare. To, že nezaznamenal sa žiadny pokrok v tejto oblasti a to spôsobí radikalizáciu E, stretnutia frontu Polisária, e, keď to stretnutie, ktoré bude 15. decembra. Teraz v tejto oblasti je aj veľké hnutie e, kočovníkov Tuaregov, ktorí prichádzajú z Líbie. Dochádza tiež k pohybu zbraní ktorý prenáša práve toto kočovné obyvateľstvo, takže je potrebné, aby do tejto veci bolo zaintegrované aj Maroko. A teraz k voľbám poviem vám to takto, možno sa vám to nie všetkým bude páčiť, ale je príliš veľa poslancov, ktorí cestujú po týchto krajinách a nie je úplne jasné, koho vlastne zastupujú a konajú podľa svojho. Niektorí tvrdia, že sú priateľmi krajiny, Druhí hovoria, že pozorujú voľby, ale bolo by vhodné, aby sme skôr či neskôr zaviedli určitú disciplínu. Ak má dôjsť k nejakej pozorovacej misii, tak musíme konať podľa tuniského vzoru, a to podmienok európskych a nie alžírskych. Hovoril som s pánom komisárom File a žiadal som, aby komisia postupovala rovnako ako v Tunisku, aby nedošlo k rozdrobeniu občianskej spoločnosti, aby sme nelegitimizovali niekoho, ak nemáme dostatočné záruky. Ja mám ešte jednu otázku na pána Panceriho. Vieme veľmi dobre, aký je spor medzi Alžírskom a Marokom v súvislosti so západnou Saharou. aký je súčasný vzťah medzi Alžírskom a Marokom. Dobré, diskrétne, postačujúce, zlé, vynikajúce, alebo aké sú perspektívy do blízkej budúcnosti, hlavne aspoň v niektorých témach, ako je boj proti terorizmu a kontrola hraníc. Okrem tých oficiálnych vzťahov, tak nie sú najlepšie tie vzťahy. Je tam problém s regionálnou integráciou aj v boji proti terorizmu, ale ja si myslím, že hlavne Alžírsko má vlastnú geopolitickú stratégiu, hlavne pre Sahel a snaží sa Maroko vylúčiť z tejto stratégie a myslím si, že dochádza si k tomu, že by bolo vhodné viacej pracovať, aby došlo k väčšej integrácii Maroka. Takže by bolo užitočné pracovať týmto smerom. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pripomínam, že o 11.15, o 20 minút budeme mať stretnutie za zatvorenými dverami, výmena názorov pánom Joaom Kravinom, ktorý bol novovenomaným vedúcim delegácie EÚ v Indii. Takže máme prestávku na 20 minút a poprosím vás, 11.15 pokračujeme schôdza za zatvorenými dverami.